Morie a komisia je pripravená spojiť e, svoje sily s parlamentom a s ostatnými zainteresovanými aktérmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Táto rozpráva je ukončená a hlasovať sa bude e, zajtra o 11.30. No, reca ora la relazione Ford. Teraz nasleduje správa pani Ford. Bezpečnosť e, príbrežných e, činností v oblasti ropy a plynu. 4 minúty. Pani e, predsednička, chcem sa poďakovať rôznym kolegom z rôznych výborov, takisto aj z environmentálnych organizácií, ktorí prispeli k tejto správe. Vyše 80 plynu a 60 e, ropy, ktoré sa produkujú v Európe, sa produkuje v tejto príbrežnej ťažbe. Minulý rok sa odohrala tragédia v Mexickom zálive a preto je oprávnené vyhodnotiť bezpečnostné režimy. E, veľa e, z takejto príbrežnej činnosti sa realizuje v krajinách mimo EÚ a nebolo by rozumné, keby EÚ vytlačovala tieto činnosti do krajín mimo EÚ, pretože akékoľvek úniky môžu ovplyvniť aj náš. Eh, my by sme mali v rámci nášho bezpečnostného prístupu sa snažiť eh, zapojiť eh, susedné štáty. Aj táto správa ako iné má jasné posolstva, ale niektoré vyjadrenia sú kontradiktórne, niektoré dokonca nesprávne. Dúfam, že do zajtrajšieho hlasovania ich opravíme. Všetky e, miesta sú e, odlišné. Keď ťažíme v hlbokej vode, neznamená to vždy, že to musí byť nebezpečné. Keď ťažíme v plitkej vode, neznamená vždy, že to musí byť bezpečné. Potrebujeme špecifický e, prístup v závislosti od miesta ťažby a musíme každé zariadenie vnímať individuálne, musíme ho testovať nie iba pred začiatkom e, ťažby, ale v každej fáze životného cyklu a tá, tá kontrola inšpekcie musia byť nezávislé a prísne. Legislatíva nesmie byť kompromisná. Bezpečnosť e, je veľmi dôležitá a rýchle zdieľanie informácií medzi regulátormi a praxou, to je veľmi dôležité, najmä keď príde k nejakým nehodám. Musíme vytvoriť kultúru bezpečnosti, tak aby každý pracovník v prvom rade uplatňoval bezpečnostné pravidlá. A Takisto aj tí, ktorí udávajú nejaké nesprávne praktiky v podnikoch, tieto osoby, týchto tzv. udávačov musíme chrániť. Ja e, vítam aj regionálne fóra, ktoré združujú regulátorov a jednotlivých zástupcov e, sektoru. Takisto vítam globálnu koordináciu a e, nedávne úsilia o vytvorenie siete. Ale myslím si, že nový európsky superregulačný úrad by nepriniesol žiadnu pridanú hodnotu, naopak mohol by byť poškodzujúci. Nehoda v Mexickom zálive si vyžiadala veľmi dlhý čas na nápravu, na vyčistenie a muselo sa veľa investovať do e, vybavenia. Európska agentúra pre námornú bezpečnosť má veľké skúsenosti pri e, dodávaní e, zariadení, ktoré čistia miesta po nehode, ale táto agentúra nemá skúsenosti s prevenciou a nemá expertízu v regulovaní príbežných, príbrežných zariadení. Myslím si, že prevádzkovateľia musia byť finančne zodpovední za náklady aj škody a tieto finančné záväzky by mohli plniť e, rôznymi spôsobmi. Napríklad mali by vytvoriť investičné e, fondy pre poistenia. E, v súčasnosti neexistuje aktívny trh, kde by sa predávali externé poistné produkty pre prevádzkovateľov takýchto zariadení a myslím si, že nemali by sme vylúčovať z tohto menších prevádzkovateľov. Nová e, ťažba alebo zákaz ťažby v Arktíde e, nie je e, primeraný. Táto činnosť začala už v 20. rokoch. Myslím si, že každé miesto ťažobné, každé zariadenie by sa malo riešiť špecificky a povolenie by každé zariadenie malo dostať iba po kontrole bezpečnosti a myslím si, že e, takto by sa malo postupovať aj v arktickej oblasti, aj v každej námornej oblasti. Pán Mesaroš má slovo. E, Szeretném először is megköszönni Ford asszonynak a jelentést, amely nagyon jó, és eh, szeretném elmondani, hogy a Ďakujem za správu, je to veľmi dobrá správa. A pokiaľ ide o eh, katastrofu Deepwater Horizon, z toho si musíme vziať ponaučenia. My ako Európska únia sme povedali, že potrebujeme pre túto oblasť veľmi jasné pravidlá. Je nutné, aby sme tu dbali na ochranu životného prostredia, čo samozrejme niečo stojí a mm, tieto náklady musí znášať spoločenstvo. Prevencia by mala byť našim motorom. Všetky opatrenia, ktoré sa plánujú, musia byť overiteľné, musia byť kontrolovateľné Máme aj príslušnú agentúru, agentúru pre bezpečnosť, pre námornú bezpečnosť a tá by sa mala zaoberať touto témou ako ropné škvrny alebo ropné vrty. Čiže tu naozaj je kontrola na mieste a bezpečnosť musí byť na prvom mieste. Musíme tu myslieť aj na malé a stredné podniky, nie iba na veľké podniky. Ďakujem. Pani Flašiková. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a spotrebu energie v Únii. Viac ako 90 ropy a 60 plynu získavame práve prostredníctvom ťažby na mori, ktorá však neprebieha v celej Európskej únii rovnomerne

Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, musím povedať, že príbrežná e, ťažba e, má veľké závažné dôsledky aj na iné členské štáty, na susedné členské štáty a preto si musíme objasniť, aké, ako majú vyzerať bezpečnostné opatrenia. Všetci zúčastnení musia sa podob, podrobiť e, veľmi náročným bezpečnostným požiadavkám a musí byť jednotný právny rámec. Ja žiadam komisiu, aby zanalizovala, aké sú e, najpokročilejšie opatrenia v oblasti ťažby a e, prieskumu. A takisto žiadam členské štáty a komisiu, aby udelovanie povolení bolo sprevádzané aj právnymi nástrojmi, aby v prípade nehody E, boli financie na nápravu škôd na životnom prostredí, keď dôjde k úniku ropy alebo plynu. E, pred udelením povolenia na ťažbu musia sa urobiť e, dopadové štúdia, štúdie na životné prostredie. Ďakujem. Pani Figureiro. Ďakujem pani predsedajúca. Skúsenosti, ktoré e, máme a veľký počet nehôd uchádzajú, že tieto príbrežné vrty sú nebezpečné a nemôže byť hlavným cieľom mať čo najväčší finančný zisk z týchto činností. Prvorada musí byť bezpečnosť pracovníkov a potrebujeme na to úplne jasné pravidlá, aj pravidlá pre ochranu životného prostredia. A musíme ochraňovať aj obyvateľstvo, ktoré žije v týchto regiónoch. Musíme e, vytvoriť efektívny spôsob kontroly, aby sme naozaj monitorovali e, všetko presne a aby sme detailne videli, čo sa robí, či, sú, či sa to robí e, iba v, z dôvodu súkromných záujmov. Ďakujem. Alors, je remercie Madame Ford pani Rivazi. Chcem sa poďakovať pani Ford za odvedenú prácu. Zelení však predložili alternatívne uznesenie a e, Ide hlavne o ochranu e, citlivých oblastí, e, hlavne e, v arktickom na severnom pole. Ak sa tu bude uskutočňovať ťažba, tak sa môže zopakovať to, čo v Mexickom zálive alebo na pobreží Škótska a môže sa zničiť to, tento jedinečný ekosystém. Naviac e, môžeme si položiť otázku, kto bude zodpovedný za ostránenie dôsledkov. Nejde totiž to o exkluzívnu hospodárskú zónu s jasnými hranicami. Je to e, e univerzálna e, oblasť, pardon, nie severný, ale južný pol. Chcem zdôrazniť napríklad kontrolu. Tá musí byť posilnená, ale táto e, kontrola musí byť európska a E, Európska agentúra pre námornú bezpečnosť by ju mala mať na starosti. Potom musia byť jasne zadefinované e, zodpovednosti. A keď sa pozrieme na pozmeňujúci návrh 77 z nášho pera, tak e, my chceme úplnú zodpovednosť ťažobných spoločností bez hornej hranice a návrh 47 hovorí o občiansko-právnej zodpovednosti, ktorá odstráni nielen ekologické, ale aj sociohospodárske dôsledky a Ide tu o povinné e, poistenie s istým ručením. Je dobre myslieť aj na e, malých, e, malé ťažobné spoločnosti, ale keď nebudú mať poistenie, tak by nemali mať ani licenciu. <clears throat> Tieto body sú teda veľmi dôležité. Ďakujem. Grazie. La parola al commissario Tajani. Ďakujem. Slovo má komisár Tajani. Pani predsedajúca, po nehode platformy Deepwater Horizon v Mexickom zálive. Komisia predložila akčný plán na udržanie e, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Európsky parlament e, podporil ciele komisie je tu aj podrobná správa Európskeho parlamentu, o ktorej diskutujeme dnes večera. Ide o, komplexnú povahu ťažby na mori, ale vidím, že je tu veľa e, spoločných bodov e, medzi parlamentom a komisiou. Vedzte, že my sa úplne stotočňujeme s vašimi obavami. E, naozaj netreba mať nevhodnú reguláciu, ktorá by ťažila Eh, alebo bola na eh, záťažou pre tieto spoločnosti. Eh, my naozaj chceme presvedčiť našich partnerov, že vychádzame zo skutočných realistických prvkov ťažba plynu a e, ropy na mori bude e, dôležitým zdrojom energie pre EÚ a mm, je tu mnoho pozitívnych e, príkladov, ale aby sme zabezpečili naďalej celkovú bezpečnosť, tak musíme dosahovať pokrok. Mm, netreba jednoducho zaspať na Vavrinoch, to dokazuje prax, ale nedávny únik ropy v Severnom mori potvrdil, že je potrebné konať. E, neexistuje jednoduchý recept na zlepšenie e, ťažobných činností na mori. Myslíme si, že e, zodpovednosť pri ťažbe plynu a ropy musí naďalej byť v rukách odvetvia a národných úradov, ale naša analýza potvrdzuje aj to, že Európska únia tu môže zohrať dôležitú úlohu v rôznych odvetviach. Musíme sa ubezpečiť, že osvedčené postupy budú uplatnené v celej EÚ. Treba posilniť e, transparentnosť tohto odvetvia a e, deliť sa o skúsenosti. Máme taktiež vylepšený e, plán pre naliehavé prípady, ktorý klade dôraz na prevenciu. Vidíme teda, že EU tu môže zohrávať úlohu a usmerňovať a motivovať k takýmto zlepšeniam už veľká časť e, bola e, odvedená tým e, plánom, ktorý obsahuje 5 bodov pre ťažbu na mori. Taktiež boli uskutočnené hodnotenia e, dopadu a ešte jedno bude zverejnené v októbri. Treba sa pozerať do budúcnosti a treba mať e, celkové e, riešenie pre prípadné nedostatky a treba taktiež poskytnúť nástroje pre neustále zlepšovanie. Toto úsilie však musia znášať jednotliví aktéry a komisia víta pozitívnu odozvu odvetvia totižto uh, e, prípadné úniky nepoznajú uh, hranice a preto spolupracujeme s medzinárodnými partnermi, hlavne e, vo vnútri G20. Záverom sa vám chcem poďakovať za váš príspevok k tejto rozprave o zlepšení bezpečnostnej situácie v našich vodách a my sa naďalej tešíme na úzkú, spu, úzkú spoluprácu s, Európskom, s Európskym parlamentom na legislatívnom návrhu na jeseň. Ďakujem. Grazie, Ďakujeme pekne, pán komisár. Týmto končím rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. Podľa programu teraz nasleduje správa pani Jana Kudakis. Ide o podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči.